Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Ayer sostuvimos... Dobrý deň, vážení kolegovia. Včera sme mali veľmi uh, bohaté zasadnutie, veľmi bohaté stretnutie. Bolo tam veľmi veľa bodov na programe a to stretnutie pokračuje aj dnes. Teda uh, aj dnes tu bude uh, veľa bodov a medzi nimi sa, mm, tak povedať, vyníma ako druhý bod dnešného programu hlasovanie o rozpočtových líniach na rok 2010, pokiaľ ide o e, spravodlivosť a vnútro, čo je teda oblasť, ktorá spada do právomoci nášho výboru. Hlasovať budeme o 9.30 preto aby čo možno najväčší počet e, členov nášho výboru sa na hlasovaní mohli zúčastniť. Ale najprv máme prvý bod dnešného programu a to je výmena názorov, pokiaľ ide o správu pani poslankyne Renate Weber. Správa je o e, predchádzaní a riešení konfliktov v oblasti trestných konaní, trestnoprávnych konaní. Je to po druhýkrát, čo Európsky parlament má za úlohu, za úlohu vyjadriť sa k tejto legislatívnej iniciatíve. Sme teda požiadaní o vypracovanie takéto stanoviska v konečnej fáze prípravy tohto rámcového rozhodnutia, ktoré teda spada do tretieho piliera a preto sa parlament má e, takisto zúčastniť na tomto legislatívnom postupe a vypočujeme si e, prezentáciu e, tejto správy od pani Weber. Pani Weber. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené dámy a páni tento návrh rámcového rozhodnutia. E, toho už doteraz pomerne veľa prežil. E, vznikol z iniciatívy viacerých členských štátov na čele s Českou republikou, ktorá v tom čase bola predsedajúcou krajinou EÚ. Ja som nakoncipovala túto správu a potom rada schválila úplne nový text a, zno, a potom bol parlament znovu požiadaný o konzultáciu. A pre, to vysvetľuje, prečo tento návrh rámcového rozhodnutia je znovu v rade, pardon, znovu v parlamente, pretože e, museli sme vychádzať z novej verzie právneho textu z rady. V prípade tohto stanoviska No, pristupujem oveľa jemnejšie k textu, než te odborníci z, Maj z Majersového výboru z Utrechtovej univerzity, ktorá, ktorý je odborným poradným výborom pre komisiu. A oni hrubo natvrdo povedali, že tento návrh by mal byť stiahnutý, pretože neprináša nič nové k tejto predmetnej veci Pravdou je ale to, že ak sa pozrieme na tento text, okrem veľmi dlhého názvu, ktorý má, tak pravdou je to, že tam nenájdeme nič, čo sa týka prevencie konfliktov, sporov, e, prevencie konfliktov e, medzi právnou e, právomocou súdov a pridelovaním jurisdikcie. A ťažko možno povedať niečo potom k riešeniu sporov vyplývajúcich z e, právomoci, súdnej právomoci. Preto v tejto správe, ktorú som vypracovala, venujem sa viacerým otázkam, ktoré podľa mňa by zlepšili text, sfunkčnili by ho a niektoré tieto moje názory podľa mňa vo veľkej miere objasňujú prístup výboru LIBE v uplynulých rokoch v oblasti ochrany ľudských práv, či už obvineného alebo podozrivého. Dovolte 6 bodov, veľmi stručne by som spomenula, ktorým sa v správe venujem. V prvom rade, ako už som povedala, návrh nevypracováva, nestanovuje mechanizmus, ktorý by skutočne riešil e, konflikt záujmov, len vytvára istý konzultačný postup, ale nie je, nemá žiadne, žiadne stanovené právne záväzné termíny. A tu e, som sa odvážila e, aspoň navrhnúť isté termíny, lehoty, hlavným prístupom, vkladom tejto správy je to, že by sa zapojil Eurojust do riešenia konfliktov záujmov. Eurojust podľa mňa je vhodnejšou agentúrou na riešenie tohto typu problémov. A to nielen v tých oblastiach, kde má Eurojust pôsobnosť, to je cezhraničné závažné trestné činy, ale vo všetkých oblastiach, ktoré prípadne môžu e, vzniknúť z hľadiska konfliktu súdnej právomoci. Len zásada nebis in idem, ktorú samozrejme vítame, tá nám tu nestačí na to, aby e, osoba nebola vyšetrovaná dvakrát a doposiaľ stále nevieme podľa navrhovaného textu, ako sa bude príjmať rozhodnutie, e, kde daná osoba má byť e, predmetom konania. Druhá vec, ktorej sa venujem v správe, je to, že osoba formálne obvinená musí, a tu naozaj trvám na tom, musí sa mu dostať maximálnej pozornosti. To je nie len, že má byť informovaný o prípadnom možnom konflikte jurisdikcií, ale aj musí byť informovaný o situácii a musí by, mu byť zaručené právo odvolať sa proti rozhodnutia e, alebo riešenia, ktoré bolo prijaté, pretože samozrejme tu ide o práva takejto osoby. Osoba, ktorá bola formálne obvinená, tak v jej prípade je veľmi dôležité zabezpečiť, aby e, osobné údaje k tejto osobe boli chránené. Podľa mňa e, navrhovaný text, právny text je v tomto ohľade príliš vágný a preto som chcela sa ubezpečiť že v tom, že osobné údaje danej osoby budú naozaj minimálne, krstné meno, priezvisko, adresa a nie ďalšie možné prípadné údaje. Viacero pozmeňujúcich návrhov sa ocitlo už v správe, e, ktoré objasňujú a súčasne veľmi sprecizujú i to, že len justičné súdne orgány môžu riešiť otázku konfliktu jurisdikcie nikto iný, žiaden iný orgán, len justičné orgány. To znamená sudca, vyšetrujúci sudca a verejný prokurátor, štátny zástupca. Týmto by som skončila moje e, krátke vystúpenie a doplnila by som len toľko, že tento návrh naozaj nerieši aspekt negatívneho konfliktu právomoci. Podľa nás komisia by túto záležitosť mala ošetriť. Včera v prípade tých, ktorí ste tu boli, Um, chcela by som spomenúť, po, že som položila otázku švedskej ministerke spravodlivosti uh, na Marko nekonzistentnosti medzi týmto textom a ďalším návrhom, ktorý e, upravuje pres, prenos konaní. Ne, nema, nema, nehovorím, že by sme mali mať dve rôzne rámcové rozhodnutia. Myslím si, že by mali byť navzájom konzistentné, zosúladené. E, te, text o presunie konaní v, pre, v trestných veciach. Určite tento text je lepšie koncipovaný, e, predklada návrhy, riešení a z hľadiska ochrany ľudských práv je oveľa lepšie formulovaný. Tento text, ktorým sa tu ja zaoberám, ideálne by bolo, keby ho rada zmenila. Neviem, či to bude možné. Zdá sa mi, že rada z istého dôvodu tlačí na jeho prijatie, rýchle prijatie, ale je dôležité, aby tento parlament prijal stanovisko, v duchu tých línií, ktoré som načrtla, aby sme tak vyslali signál rade z hľadiska toho, aké návrhy riešení máme na mysli, ktoré by mohli pomôcť v oblasti e, konfliktov jurisdikcie. A dúfam, že komisia a rada niektoré tieto veci, ktorým sa venujem ja, tiež objasní. Ďakujem. Thank you, Mrs. Feber. We thank you for your work. Any comments? Ďakujeme, pani Feber. Ďakujeme za odvedenú prácu. Hlási sa niekto o slovo? Okay. Seems that first to raise a hand, Mrs. Pani Latford sa prvá, prvá prihlásila do diskusie. Nechcela som pred, pred, eh, predbehnúť tieňových eh, spravodajcov. Ja ňou nie som. Chcem poďakovať Renate Weber za dobrú prácu, ktorú odviedla v tomto dosie. Mejersov výbor uh, Ehm, sa do, dokonca vyjadril silnejšie než ono. Ja by som sa len venovala tomu poslednému, čo ona spomenula vo svojom vystúpení. Je zaujímavé, že tu máme nekonzistentnosť medzi týmito dvoma právnymi textami, týmto a pres, textom o presune práv, e, korania. Čo potom rada robí, ak teda je tu nekonzistentnosť medzi týmito právnymi textami? Parlament a určite tento výbor tiež nie sme dokonali, ale musím povedať, že veľmi tešíme sa na to, keď sa Lisabonská zmluva bude e, vzťahovať aj na trestné veci. E, to je na plné legislatívne konanie, pretože to zlepší transparentnosť, hodnotenie a možno, že nám to vylúči niektoré tieto problémy, no samozrejme nie problémy e, uplatňovania, vymáhania, Eh, ale tie problémy, o ktorých sa hovorilo včera, keď tu bola prezentácia e Eurojustu, kde tá situácia je úplne zúfala. Čo presne? Aká je presne kvalita tej práce, ktorú odvádza rada, ak nie je v stave zabezpečiť konzistentnosť právnych textov? Uh, Teraz k vecným aspektom, meritorným aspektom, ktoré spomenula. Plne súhlasím s tým, čo povedala spravodajkyňa. Niektoré ustanovenia v tomto textu sú naozaj na zasmiatie slabé. Napríklad pozmenujúci návrh 11 na strane 12 v správe hovorí, že rada, teda rada, je tam, rada hovorí, že e, keď reago- pri odpovedi na žiadosť treba odpovedať bez zbytočného odkladu. Čo to znamená? Jeden členský štát, napríklad Taliansko, tomu trvalo dva roky v praxi, kým reagoval na istú žiadosť. Nie sú tam žiadne lehoty stanovené. Tak ako hovorí pani Weber, pani, ona navrhuje 15 dní. Do 15 dní sa má e, odpovedať musíme tu mať určitý konkrétny štandard, to je presne tak, ako povedala, inak to nebude mať zmysel. K pozmenujúcemu návrhu 14, kde namiesto toho, čo mala rada, vágna formuláciu, ako príslušné orgány členského štátu by mali zvažovať e, e, e, okolnosti a fakty, ktoré považujú za relevantné. No čo to je konkrétne? A Renata tam presne povedala tie konkrétne kritéria, ktoré je potrebné zohľadniť na to, aby sa rozhodovalo o e, súdnej príslušnosti. Úplne má pravdu, že do konzultačného procesu by sa mal zapojiť Eurojust. A jasne to tu uvedala, namiesto tej súčasnej formulácie, kde máme uvedené, to, že ako konzultácie by nemali vylúčiť možnosť priamých konzultácií za pomoci Eurojustu. Aj v tomto prípade, pane Bože, akú hodnotu má takéto patetické formulovanie? Nož a ako potom, keď tam nebudeme mať Eurojust zapojený do cezhraničnej spolupráce. Nikto nehovorí o tom, že by sme mali zmeniť vnútroštátnu legislatívu. Nie, len právny systém. Právne systémy musia, musia byť v interakcii, komunikovať navzájom, aby tre- e, páchatelia ne- neušli spravodlivosti. Som naozaj veľmi nespokojná s týmto textom. Budeme mať stále viacej a viacej návrhov na zhromažďovanie údajov, viacej a viacej zákonov a pritom tá úplne úplne základná e, spolupráca vôbec tu nie je ošetrená. Či už tie opatrenia nie sú dostatočne konkrétne, alebo sa neimplementujú, netransponujú. Naozaj si myslím, že radu, teda vlastne členské štáty treba e, e, dos, by mali dostať svoje povinnosti, pretože naozaj tu nedostali svoje povinnosti a presne tam, ako hovoria o procesných zárukách, je nepriateľné, že celé tieto konzultácie sa majú konať v prípade osoby obvinenej a právnikov, oni majú mať právo byť, mať, e, aby im to bolo informované o najvhodnejšej súdnej príslušnosti, právo na odvolanie to, že sme týchto ľudí úplne vyhodili z obrazu, ukazuje, že členské štát, štáty, štáty zabudli na práva e, obvineného a procesné záruky, o ktorých tu už roky hovoríme. E, a dúfam, že sa dopracujeme k zmene za švedského predsedníctva. Ďakujem. Thank you, Mrs. Ludford. Ďakujem, pani Ludford. Myslím si, že niekoľko ďalších sa prihlásilo o slovo e, o 9.30 máme hlasovať o rozpočtových záležitostiach, preto by som chcel pripomenúť dámam a pánom, aby ste si uvedomili, máme ešte 3 minúty. Pani Makovej, nech sa páči. Thank you. Um, I was appointed as shadow rap- ja som bola menovaná e, tieňovou spravedelkou za EPP k tejto správe. Veľmi stručne. Uh, opatrenia v tomto návrhu sa e, majú zabrániť tomu, aby človek bol stíhaný za tú istú vec vo viacerých členských štátov. Teda cieľom rozhodnutia je zabrániť k porušovaniu princípu nebis in idem, ako i zabezpečiť náležitý výkon spravodlivosti a nájsť riešenie, keď dôjde k blokovaniu v dôsledku konfliktu príslušnosti. Vtedy orgány viacerých členských štátov eh, stíhajú alebo vyšetrujú osobu za tú istú vec, alebo došlo k nezhode v tom, že kto má vyšetrovať či súdiť danú osobu. V prípade cezhraničných eh, trestných činov eh, osobitne dochádza k takémuto blokovaniu. Podľa nás to treba upraviť a začneme teda oznámeň komunikáciou medzi členskými štátmi, medzi viacerými členskými štátmi v snahe nájsť riešenie. Súhlasíme s tým, že presnejšie riešenia by sa tam mali naformulovať, aby sme sa vyhli nesprávnemu výkladu, ktorý by mohol viesť k blokovaniu alebo k riešeniam, ktoré by neboli dobre pre výkon spravodlivosti či e, práva príslušnej osoby dotknuté osoby. Som rada, že pani spravodajkynia navrhuje lehoty pre tieto konania, aby orgány boli povinné reagovať do stanovenej lehoty. Predložíme pozmenujúce návrhy, avšak mali by sme sa snažiť o efektívnosť výkonu spravodlivosti, ako aj práva e, osôb vyšetrovaných či stíhaných. Napríklad E, pojem paralelnej jurisdikcie, ktorý by sa mal vzťahovať na predsú, pred, e, pred, e, pre, pre, na, na fázu pred konaním, ako aj počas samotného konania. Výmena informácií na policajnej úrovni, kedy policia vedie vyšetrovanie, by mala byť umožnená a by mala byť vítaná, pretože uh, je to v záujme všetkých osôb, ako aj v záujme výkonu spravodlivosti, aby sa takéto prípadné konflikty riešili už v rannej fáze. Týmto ukončím, pretože si uvedomujem, že času máme málo, predložíme v rámci stanoveného, stanovenej lehoty pozmeňujúce návrhy k návrhu správy. Ďakujem. The deadline. Termín, dovolte, aby som pripomenul termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov k tejto správe je 9. septembra. Ten som už chcel oznámiť na konci tejto rozpravy, ale ešte pán Albrecht sa nám hlási, nech sa páči. Dobre, ja sa pokúsim povedať to veľmi stručne. Takže zásada je, je tá správa nasmerovaná správne, pretože občania potrebujú jednotné systémy spravodlivosti a, nie roz, rozdielne štandardy právnej ochrany. Tie štandardy musia byť pre každého prístupné a k tomu patrí aj to, že vysoké štandardy v niektorých členských štátoch nemôžu byť znižované nemôžu byť znižované vzájomným uznávaním e, štandardov, ktoré môžu byť nedemokratické. My potrebujeme minimálne štandardy, potrebujeme jednotné štandardy právnej ochrany, e, na ktoré sa môžu odvolávať obyvateľia a to môže byť zaručené len vtedy, e, keď sa bude uskutočňovať priamy prístup a to znamená, že nebudú existovať žiadne jazykové bariéry, že občianské práva a práva na ochranu údajov sa budú dať priamo uplatňovať a na to je tento návrh, ktorý bol predložený, nedostatočný a preto súhlasíme aj s obsahom tej správy. Thank you. If there's no further comment... Ďakujem pekne, už neboli žiadne ďalšie pripomienky. Myslím, že je spravodlivé, ak dáme priestor aj zástupcom švedského predsedníctva a Európskej komisie. Takže nech sa páči pani Alson Weber, ktorá je zástupkňou švedského predsedníctva, je tu. Dobre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som si s veľkým záujmom vypočula diskusiu, ktorá práve prebehla a my sa tešíme na, na stanovisko parlamentu konfliktu jurisdikcie a rámcové rozhodnutie. Otázka prepojenia tohto rozhodnutia a rozhodnutia, rámcového rozhodnutia o presune súdnych konaní bola už včera nastolená do obeda z diskusí s ministerkou. Ak, a ja teraz môžem povedať len to, že minister alebo ministerka tiež hovorila o prepojení týchto dvoch rámcových rozhovaní, e, rozhodnutí. Samozrejme sú prepojené, ale nie sú vzájomne závislé a e, doplňajú sa, ale nezávisí jedno od druhého a nemajú rovnaký a nemusia mať rovnaký rozsah a tak ďalej. Takže doplňajú sa vzájomne. A tak ako upozornila Balonka Latvordová, je dôležité skombinovať to eh, s prácou o procedurálnych právach. A s komisiou na tom budeme ďalej spolupracovať a tešíme sa na stanovisko Európskeho parlamentu o tomto rámcovom rozhodnutí. Takže tešíme sa na budúcu spoluprácu eh, v týchto záležitostiach. Myslím, že už onedlho. Dobre, ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej komisie pán Andreas Argard. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže najskôr by som chcel e, poďakovať e, spravodajkyni za návrh správy, ktorý teraz sa detaľnejšie preveríme. No a čo sa týka návrhu rámcového rozhodnutia o, o konflikte súdnej príslušnosti, a takto všeobecne podporujeme. Avšak podľa nášho názoru ten návrh by mal byť pováhnovaný, považovaný len za prvý krok k prevencii a predchádzaniu prevencii a riešeniu konfliktov súdnej príslušnosti. No a komisia sa preto bude snažiť predložiť rozsiahlejší návrh trochu neskôr v ďalších fázach. Ďakujem pekne. Yes, again, Mr. No dobre, pani Weber ešte na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že budeme musieť stanoviť eh, lehotu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, ďalej budeme spolupracovať s tieňovými spravodajcami, aby sme dokázali vypracovať stanovisko parlamentu. Ďakujem pekne. No ešte ďakujem veľmi pekne a ja by som chcel len povedať, že termín alebo lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 9.9.2009. Takže to je začiatkom budúceho týždňa. Myslím, že to je eh, realizovateľná, reálna lehota. Ďakujem pekne. Yeah. As announced, there comes the time to... No a teraz prejdeme k hlasovaniu o rozpočtových položkách, rozpočtových líniách. My sme prebrali všetky veci a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o všetkých pozmenujúcich návrhov, ale viem, že je tu jedno procedurálne pravidlo, ktoré hovorí o tom, že keďže ja sám som spravodajcom pre návrh stanoviska o rozpočte, tak by som mal byť nahradený na predsedníckej stoličke nejakou inou osobou. A preto by som chcel požiadať pani Intveld, aby zasadla do predsedníckého kresla a predsedala tomuto zasadnutí. Ďakujem pekne. No, I, I, I think the first, <laughs> the first vice president, vice chairman, this is Inga, Inga Kung is, is ready to, to chair the session. Okay. Takže bude predsedať podpredsednička Inga Konge. Okay. <laughs> need voting card. Yes, I got my voting card. Please, where do I do that? Ask the members to insert their voting card. check. Yes. I've been reminded that I should, I should... Už eh, upozor, bol som upozornený, že ma, by som mal požiadať všetkých členov výboru, aby svoje hlasovacie kartičky vložili do hlasovacieho zariadenia. Takže prosím, tie kartičky musia byť využité. No, prepačte, pán predseda, ja mám len svoju starú, ktorá, ktorá už nefunguje. Mohli by ste zaznamenať moje hlasovanie a bude rovnaké ako hlasovanie celé delegácie. Ďakujem pekne. Sorry about that. Sí, por favor, señor Díaz de Vera. Sí, señor presidente. Pán Diaz Demera, áno, ja mám ten istý problém ako pani poslankyňa, tiež nemám novú kartičku, takže budem hlasovať e, rovnako ako moja politická skupina. Takže aby ste to tak prosím e, zaznamenali, pán Busutil. Yes, uh, it, it appears, Mr. Nož, zdá sa, pán predseda, že viacero poslancov nemá hlasovaciu kartu a preto by som chcel požiadať o zohľadnenie ich e, hlasovania. Ja myslím, že ak nikto nie je proti tomu, tak to schválime. Irina, you come here. <laughs> Irina, you come here. Will you do I vote?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 Let's start. Uh... Dobre, takže eh, začneme. Dobre ráno. Máme tu pomerne veľa stránok, takže navrhujem, ak súhlasia všetci kolegovia, tak... Ah, okay. okay, one more person with the... Okay. okay. So if uh, all you agree Dobre, takže ak všetci súhlasíte, budeme hlasovať en blok o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú PDB 2010, predbežného návrhu rozpočtu, s výnimkou tých pozmeňujúcich návrhov, návrhov kde sú predložené viaceré pozmeňujúce návrhy. Ak súhlasíte, tak eh, prejdeme na stranu 5. Súhlasíte? Takže musíte zdvihnúť ruku, ak súhlasíte. Hlasovať unblock. Yes. It's a clear majority. To je jasná väčšina. Takže otázkou je, kto je za tie uh, línie, ktoré opravujú predbežný návrh rozpočtu. Takže to je po stranu 5. Kto je za? Kto je proti? Jedna osoba proti. A kto sa zdržal? jeden sa zdržal. Dobre, ďakujem pekne. A tým sme sa dostali na stranu 5. A to je rozpočtová referenčná položka 18.02.03.01 56.56 Libe a ja ehm, budem uvádzať, či sú to pozmeňujúce návrhy Libie. Dobre, takže pozmeňujúce návrhy Libie 56, 56, na strane 5, kto je za, kto je proti, tak to bolo zamietnuté. 56, 52, kto je za, kto je proti, Myslím, že bude lepšie, že kto má kartičku, použije kartičku. Ak to nemá, tak to bude jednoduchšie zrátať potom tých ľudí. Dobre, takže... Dobre, takže... Pozmím si návrh 56-52, otváram hlasovanie. Votinka, co ide. So, it's open. But I don't, my, my card doesn't work at all.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 Hlasovanie je ukončené a zistíme, že aké problémy sa tu objavili. Toto bolo technické hlasovanie. Musíme zistiť, ako tento systém funguje. Do we have that? let's go Now back we go back and to we... real vote. And to, we... I, I have to start the vote again. Dobre, takže hlasovanie sa bude opakovať ešte raz ale vidím, že je tu viacero problémov a nefunguje nám to. Dobre, takže je mi lúto. Neulahčí nám tú prácu. Musíme to spočítať manuálne. Takže ešte raz pozmeňujúci návrh 56-52, kto je za? Kto je za? Kto je za? Kto je za? Yes, it's in favor of 25 Okay, 25. 25 in favor. 25 hlasov za, kto je proti? 1, 2, 3. 20 hlasov proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto? Dobre. Takže pôjdeme ďalej. si návrh 5643, kto je za? Takže to bolo prijaté 25 hlasov za, 20 proti a nikto sa nezdržal. Dobre, si návrh 5643, kto je za? To, bolo, to je proti. Kto sa zdržal? Tak to bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 56, 48, kto je za? Ak 43 bola prijatá, tak ten predchádzajúci vypadol z hlasovania. Kto je proti? Takže to bolo prijaté. si návrh 56, 64. Budeme hlasovať len o pripomienkach, kto je za. Alebo poznámkach. Last

to bolo zamietnuté. 56, 58. Please declare the outcome of the vote. Yes. Môžete prosím objasniť výsledok hlasovania. Môžete mi dať detaily o pozmeňujúce návrhu 64. 20 hlasov za a 23 hlasov proti. Okay. The next uh, vote on amendment 5650. Teraz pozmeňujúci návrh 5658. Kto je za? In favor. Kto je za? Kto je proti? Takže to bolo jasne zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 5644. Je tu žiadosť na oddelené hlasovanie. Najskôr o číslach, takže najskôr budeme hlasovať o číslach. Ak súhlasíte, zvýšiť 2, milióny eur e, na miesto 5 miliónov eur CA a PA. Takže budeme hlasovať, kto je za. Kto je proti? To je jasne zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 5 miliónoch. Takže číslo 5 miliónov, kto je za? Kto je proti? To bolo prijaté. A teraz o komentároch, kto je za? proti. To bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 56.12. Takže ten nám vypadol z hlasovania. 56.66 len o poznámkach, kto je za. have to count because it's unclear. Thank you.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 rejeté. It's rejected. How much? Forget it. Bolo to zamietnuté. 22. Position 20, against 22. Uh, Madam Chairman, if I may... Predsednička, ak by som mohol požiadať, môžete nám objasniť aj výsledok hlasovania, aby všetci vedeli presné čísla, kto je za, kto je proti.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 25. 25 uh, za a 26 proti. Go very slowly in this way. Vidím, že takto budeme postupovať veľmi pomaly. Neraz sa nič robí skutočne s technikou. Na čo sú nám tieto prístroje, keď ich nemôžeme používať? Sorry? Otherwise we'll have to vote you German. at some point again on the of Mr. Iacolino. They are the only ones who have been so close. Mr. Okay, please. Yes, thank you, Madam Chairman. I, I have... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja musím vyjadriť určité obavy. Z jednej minúty na druhú sa hlasovanie, ktoré bolo 2022, stalo 2526. Takže myslím, že by sme mali opätovne skúsiť naše hlasovanie a pripočítať len tie hlasy, kde nefunguje to zariadenie. Dobre, pán Kirkhope, vážená pani predsednička, ja by som chcel vysvetliť pánovi Busitovi, že v týchto hlasovaniach sa nepočítali hlasy, ktoré sa zdržali a preto to posledné hlasovanie, ktoré bolo rozdielne ako to predchádzajúce. Takže to je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 ďalších 11 alebo 9 sa zmenili výsledky hlasovania. A hovorím o posledných hlasovaniach, to je 67 a 66. Myslím, že by sme sa mali ešte o tom pobaviť aj s ohľadom na ďalšie hlasovania. K ďalším, k ďalším návrhom, ktoré sa už uskutočnili. We should try to check it electronic. Dobre, takže si to overíme elektronicky. Máme tieto dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú, bol, ktorý, ktorý prípad bolo hlasovanie veľmi tesné. Dobre, takže teraz si skontrolujeme 56, 66 a potom 56, 67 elektronickom hlasovaní. Takže najskôr pozmeňujúci návrh 56, 66. Did you vote? I Hlasovali ste všetci? No, okay. Uh, Forty-one. No, I'm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 A teraz všetci, ktorí nefungujú hlasovacie zariadenia, zdvihnite ruky, kto je za. Ak je to svetlo zelené, tak to funguje. Ak je to červené, tak nefunguje. Three, three votes, three votes in favor plus. Okay, so we have 19... Takže 19 hlasov za, kto je proti, koho hlasovacie zariadenie nefunguje. 2 proti, čiže to je 26 proti. 26 hlasov proti, 19 za a 2 sa zdržali. Takže 56, 66 je zamietnutý pozmeňujúci návrh 56, 67. Prosím, prosím, hlasujeme v elektronickom hlasovaní. 56, 67. Okay, I, we close the vote. Hlasovanie je ukončené. A prosím, zdvihnite ruky, kto je za z tých, ktorým nefunguje zariadenie. Tri, takže máme 20 za. Prosím, kto je proti a nefunguje mu hlasovacie zariadenie. And we have 28 28 hlasov proti. Kto sa zdržal? Niekto sa nezdržal? Takže to bolo zamietnuté. A teraz prejdeme k kompromisnému návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže ten bol prijatý. 56, 4, 56, 68, kto je za? Takže budeme hlasovať v elektronickom hlasovaní. Prosím, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 5668. Electronic. Electronic vote. okay. 42. We Can we close the vote? Môžeme ukončiť hlasovanie? Nie.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 3. 22 hlasov za, dokopy kto je proti, 26 proti, kto sa zdržal, nikto sa nezdržal, takže to bolo zamietnuté. 56, 14, kto je za, Takže potrebujeme elektronicky hlasovať. 5614. Hlasujte v elektronickom hlasovaní. Prosím. OK, we close the vote. Ukončíme hlasovanie. Kto je za? It's clear, it's clear majority, yes. Okay. No, sure, 56, 60. 56, 69. Kto je za? Opätovne v elektronickom hlasovaní, prosím, hlasujte. Takže požiadam vás, aby sme hlasovali v elektronickom hlasovaní a sú tu 5, je tu 5 osob, ktoré majú problémy e, s hlasovacími zariadeniami. Takže budeme hlasovať elektronicky 5669. Okay. Now we close the vote. Hlasovanie je ukončené. 17 za, 26 proti, nikto sa nezdržal. To bolo zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh. Ten je uvedený na konci. Kto je, z... teda budeme hlasovať elektronicky opätovne. Hlasovanie je otvorené. Please vote. Prosím, hlasujme. To je ústny pozmeňujúci návrh. Okay. Okay, we can close. Can we close the vote? Dobre, môžeme ukončiť hlasovanie. Dobre. 25 hlasov za 17 proti, 2 sa zdržali, je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5673 bol stiahnutý. 56, 16 mi vypadalo z hlasovania. 56, 78, elektronické hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. Dvoja za. 41 proti, nikto sa nezdržal, to bolo zamietnuté. 56.19, otváram hlasovanie. Hm? Okay, it's 41 in favor, 3 against. 41 za, 3 proti, 0 sa držalo prijaté. Ďalej 56, 79. Otvárame elektronické hlasovanie. in favor, 42. Dvaja za 40, dvaja proti, nikto sa nezdržal zamietnuté. Ďalej 56, 74 budeme hlasovať o číslach. Hlasujte prosím teraz. Yes, it's electronic vote. Je to elektronické hlasovanie. Elektronické hlasovanie. 13 in favor. 13 za, 31 proti. Nikto sa nezdržal. Zamietnuté. Uh, amendment 50. 56, 71. Please vote. Hlasujte, prosím. Oh, no. Please vote. Okay, I close the vote. Konec hlasovania. 23 proti, 6 za, 13 sa zdržali, zamietnuté. Teraz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 Teraz e, o tých e, pripomienkach, e, oznámkach hlasovať nemusíme, takže môžeme prejsť na 5672. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. I close the vote. Koniec hlasovania. Now is working. 36 again. 36 proti, 9 za, 0 sa držalo, zamietnuté.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 teda aj proti 0 sa zdržalo prijaté. Teraz 5, 6, 5, 1. Otváram hlasovanie. I close the vote. Konec hlasovania. 41 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Prijaté. 5, 6, 6, 1. A 5, 6, 4, 9. To sú rovnaké návrhy. Otváram hlasovanie. Elektronicky. Hlasujte, prosím. Don't, don't close yet. It's still what Yes. Wait, wait, wait. No? Yes. Okay, 26 in favor, 17 against. 26 za, 17 proti, 1 sa zdržal. It's uh, adopted. Prijaté. Oh, we have amendment 5, 6, 7, 6. Otváram hlasovanie. Oh, okay, I close the vote. Konec hlasovania. 42 za, 1 proti, 0 sa držalo, prijaté. 5, 6, 7, 7. Okay, we close the vote. Koniec hlasovania. 42 za, 0 proti, 0 sa zdržalo, takže prijaté. A posledný návrh 5, 6, 4, 1. Otváram hlasovanie. OK, I close the vote. Koniec hlasovania. 42 za, 0 proti a dvaja sa držali. Prijaté. Approved. Okay. So, okay. Bravo. Thank you very much for your cooperation. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Emilio, je te laisse seule. poco más Sí. Queridos colegas. Vážení kolegovia, poprosil by som vás. Como saben, estamos... Ako viete, máme e, veľmi veľké časové obmedzenia, pretože hneď po tomto bode v programe e, nasleduje bilaterálne stretnutie s výborom EKON, aby sme sa spoločne pozreli na otázku SWIFT. Takže preto vás chcem poprosiť, aby ste eh, rozumeli týmto časovým obmedzeniam, pretože teraz si vypočujeme správu eh, pána eh, koordinátora proti teroristických aktivít EÚ, pokiaľ ide o stratégie boja proti terorizmu v EÚ a chcem vás teda poprosiť naozaj o porozumenie, pretože jeho správu si vypočujeme e, s veľkým záujmom samozrejme, ale nemôžeme potom otvoriť e, rozprávu, takže e, členovia nášho výboru, ak chcú, môžu potom písomne zaslať svoje pripomienky k správe, ktorú si teraz vypočujeme, aby sme tým pádom mohli potom prejsť rovno na ten bod, ktorý sa týka SWIFTu a kde sú zaangažované mnohé orgány, interné aj externé, ktoré boli pozvané sem v tejto veci. Teraz nás veľmi teší, že môžeme medzi nami privítať pána koordinátora protiteroristických aktivít v rámci Európskej únie, pána Žila de Kerkhofa, ktorý vystupuje na našom výbore poprvýkrát od e, e, nového, začiatku nového funkčného obdobia Európskeho parlamentu. Vítame vás tu, pán e, koordinátor. Ďakujem pekne. Poprvé chcem vám poďakovať za túto pozvánku. Veľmi rád budeme naďalej v úzkom kontakte s Európskym parlamentom a najmä s vašim výborom. A to z jednoduchého dôvodu, pretože boj proti terorizmu, myslím si, musí byť prepojený tak s Európskym parlamentom, ako aj s národnými parlamentmi a veľmi ma teší, že e, mám e, takýto vzťah založený na dôvere práve s Európskym parlamentom a e, s vašim výborom, rovnako aj s rovnako ako aj s predchádzajúcimi výbor, e, predsedami, predsedami tohto výboru počas predchádzajúceho funkčného obdobia a teším sa na kvalitný dialog aj s vzniknutým výborom. E, pokúsim sa byť relatívne stručný, je mi ľúto, že nemôžeme mať e, k tomu neskôr aj výmenu názorov, pretože tá ma vždy obohacuje, ale samozrejme veľmi rád sa pozriem na prípadné písomné pripomienky, ktoré mi potom môžete zaslať. Chcel by som povedať, že okrem atentátu, atentátov e, ETA, ktoré sa v lete uskutočnili a okrem e, zavraždenia dvoch e, policajtov na Palme de Majorka v júli, dochádzalo k dobrej spolupráci medzi španielskými a francúzskými orgánmi, pričom boli objavené, odhalené viaceré sklady zbraní a Samozrejme je tu otázka aj islamských eh, teroristov, ktorí naďalej hrozia bezpečnosť alebo ohrozujú bezpečnosť našich eh, občanov, či už tu, alebo aj pri cestách zahraničí. Ako viete, eh, od atentátu v Londýne neboli v Európe zaznamenané žiadne veľké teroristické útoky. Je to aj vďaka našim spravodajským službám, ktoré odhalili e, viacero plánovaných atentátov a takisto aj skupina jednotlivcov. Ale myslím si, že by bola chyba, keby sme si z toho e, odniesli to, že už táto hrozba nie je vážna alebo je menej vážna ako predtým. Samozrejme, Spojené kráľovstvo znížilo v lete e, tú vyhlásenú úroveň hrozby, ale naopak Nemecko pred svojimi voľbami túto hrozbu, túto mieru hrozby naopak e, oznámilo ako vyššiu, napriek tomu, že konkrétne hrozby e, neboli oznámené. V Európe sa momentálne rekrutujú aj noví atentátnici a treba si v tejto súvislosti uvedomiť viacero veci. Poprvé, rozvoj terorizmu v súvislosti e, s rôznymi povstaniami. Potom je tu otázka väčšej zraniteľnosti, väčšieho dosahu na viaceré krajiny Napadne nás v tejto súvislosti napríklad Pakistan, ktorého sa táto téma už tiež dotýka, ale takisto aj Jemen, oblasť Sahelu. Aj francúzsky prezident túto otázku spomenul. A táto ohrozenosť e, jednotlivých krajín ide ruka v ruke aj e, s ekonomickou krízou. Aj vďaka nej sa môžu viaceré krajiny e, stať cieľom al qaidi či už je to v Severnej Afrike, alebo v oblasti Mezopotámie, alebo v iných regiónoch. Potom je tu ďalší moment a to je nárast počet európskych občanov, ktorí e, chodia do týchto školiacich e, centrách e, teroristických skupín. Napríklad v prípade Pakistánu sa nás informujú spravodajské služby, že tých Európanov je naozaj dosť veľa. Chcem uviezť nedávny prípad, ktorý dobre ilustruje to, že by sme si mali uvedomiť túto situáciu. Talianská policia v Bari v novembri 2008 zatkla dvoch francúzskych občanov, ktorí prepravovali, nelegálne, prevážali nelegálnych migrantov. E, vyšetrovanie zatiaľ prebieha, nemáme zatiaľ definitívne závery, ale podľa všetkoho išlo o členov Al-Kaidy, ktorí v Spojenom kráľovstve aj vo Francúzsku Eh, vyvíjali isté aktivity a v Belgicku, kde sídlili, eh, vykonávali internetovú eh, propagandu. Boli to francúzske občania, jeden z nich bol sírskeho ehm, pôvodu a ten druhý belgického pôvodu a obidvaja svojimi aktivitami sa snažili šíriť islamistické tendencie. Ten druhý z nich, ktorý bol odborníkom na počítačové technológie, sa takisto snažil získavať ľudí pre džihad a obidvaja spolu sa snažili e, získať ľudí pre boj v Pakistane, Afganistane a Iraku. Nechcem teraz pripomínať všetky detaily tohto prípadu, ale potom e, teda, teda opakujem, že e, v Taliansku boli zatknutí dvaja francúzskí občania, ktorí sídlili v Belgicku, obchodovali s ľuďmi, využívali internet pre e, propagandu a snažili sa získavať džihadistov do Pakistanu, Afganistanu a to nám opäť len potvrdzuje, aké je veľmi dôležité je bojovať proti terorizmu, tak ako to e, povedala aj Európska rada v roku 2005. Nede e, iba o to, aby sme tento boj aktualizovali, ale o to skôr, aby sme stále e, konali v oblasti prevencií, v oblasti stíhania aj e, v oblasti reagovania na tieto aktivity. To je niečo, čomu, čomu ja sa snažím venovať každý deň v mojej práci koordinátora a je to napísané aj v tom dokumente, ktorý, som, ktorý vám dúfam bol rozdaný tu na výbore. Chcem ešte k tomu pár bodov tak telegraficky spomenúť. Poprvé, váš výbor je veľmi aktívny výbor, e, pokiaľ ide o vzdelanie informácií už pred dvoma rokmi som radu v mojej správe vyzval, aby za, zahájila definíciu e, stratégie e, zbierania a zdieľania informácií a mám podobné pocity ako e, váš výbor LIBE teraz e, pred voľbami a nebudem, e, nebol by som prekvapený, keby ani e, nový výbor po voľbách to vnímal rovnako a to síce máme pocit, ako keby vláda postupovala, teda rada pardon, postupovala takým spôsobom, ako keby nemala dobrú predstavu o stratégii a, a skôr tak náhodne postupuje pri zbieraní informácií. E, častokrát máme z toho taký trochu zvláštny pocit a v prílohách mojej správy máte aj isté návrhy, pokiaľ ide o štokholmský program, ktorý by mohli zabezpečiť definovanie e, alebo takú definíciu, ktorá by potom mohla byť prebraná aj s Európskym parlamentom, aby náš prístup bol konzistentnejší. Nebudem teraz hovoriť o detailoch, samozrejme Europol a Eurojust e, sú tu Eh, a konštatujem, že majú konečne užšiu spoluprácu eh, s našim orgánom. Potom je tu program alebo projekt Check the Web, kde sme sa snažili prepojiť naše zdroje navzájom, aby sme mohli lepšie pracovať s internetom. Ďalej je tu otázka radikalizácie a náboru, eh, čo je možno téma, ktorá ehm, je pre mňa najdôležitejšia a kde mm, tá práca je najťažšia alebo najzložitejšia. Snažili sme sa prísť e, alebo vynať novú metódu, ktorá by bola efektívna. E, sú tu rôzne osoby, e, na ktorých pracujeme, ktoré sa môžu stať vedúcimi rôznych projektov a ktorí by mali momentálne Ehm, získavať ehm, informácie o osvedčených v jednotlivých členských štátov. Napríklad Švedsko alebo Belgicko sú krajiny, ktoré sa e, venujú jednotlivým e, projektom, takisto aj Holandsko, to sa venuje napríklad miestnym samozprávam a úradom a takisto som v kontakte aj s výborom regionov, ktorý je kľúčovým orgánom, kde sa snažíme zisťovať, aké sú hlavné javy v súvislosti s radikalizáciou. Dánsko, to je ďalšia krajina, e, kde pracujeme v oblasti radikalizácie. V prípade Španielsku je to otázka imamov, v prípade Nemecka otázka internetu a v prípade Spojeného kráľovstva veľmi dôležité otázky, a to sú otázky komunikácia, komunikácie s médiami a s muslimským svetom. E, ďalší bod, e, to je externý rozmer, nebudem na tomto výbore o tom hovoriť nejako rozšírne alebo nejako veľmi detálne. Teší ma, že komisia E, pripravila špecifický nástroj stability s tretími krajinami, kde častokrát e, dochádza práve k terorizmu, tak aby sme my mohli e, posilniť aj našu schopnosť zareagovať na to a takisto aj prevenciu. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, teším ma, že sme dosiahli pokrok aj v tejto oblasti, je otázka toho, do akej miery, a viem, že to je citlivá téma, do akej miery by sme mohli mobilizovať prostriedky z Fondu rozvoja a spolupráce tak, aby sme mohli pripravovať projekty prevencie v tých oblastiach, ktoré sú najviac e, postihnuté terorizmom. Spoločne s komisiou pracujeme v regióne Sahelu, napríklad v Mauretánii a v ďalších e, krajinách tohto regiónu e, už istá spolupráca prebehla. Snažili sme sa vyvarovať tomu, aby najmä v regióne západnej Afriky, kde je veľký problém, pokiaľ je obchod s drogami, napríklad s kokainom. Vieme, že to je e, tovar, ktorý cestuje cez západnú Afriku, z Gineu, Bissau a cez región Sahelu. Chceme, aby tieto dve e, oblasti boli v strede nášho záujmu. Takisto som pracoval aj v posledných mesiacoch veľmi na téme Pakistanu. Snažil som sa komisii predložiť návrhy, akým spôsobom by sme viac Pakistanu mohli pomôcť a to či už klasickým spôsobom alebo aj nejakými možno novými prostriedkami prostredníctvom polície a tak ďalej a podobne sme sa špecificky venovali aj Jemenu. E, v správe sú aj ďalšie informácie, ktoré teraz nebudem detálne prebrať, lebo na to nemám čas. Napríklad e, je tam otázka toho, akým spôsobom by sme energickejšie mohli reagovať na E, otázku počítačového terorizmu, radiologický, bakteriologický a chemický prípadný útok. A takisto e, som sa v posledných mesiacoch veľmi aktívne e, venoval aj ďalším oblastiam. Je tu otázka, akým spôsobom by Európa mala reagovať na teroristické skupiny, ktoré sa nachádzajú na zoznamoch E, teroristických skupín, e, napríklad je to FARC v Kolumbii, e, skupiny na Sri Lanke a tak ďalej. To sú skupiny, ktoré možno teraz nevykonávajú žiadne atentáty na území Európy, ale využívajú aj Európu na to, aby nelegálnym spôsobom tu možno prepravovali zbranie alebo viedli aktívnu propagandu. Potom ďalšia téma. Guantanamo. Budete si asi pamätať, že v správe z novembra 2008 som e, vyzval radu, aby veľmi rýchlo e, sa mobilizovala, aby čoskoro pomohla, e, čo možno najskôr vtedajšiemu ešte neinaugurovanému, iba zvolenému prezidentovi Obamovi, aby mu pomohla teda v kauzi Guantanamo. Treba povedať, že rada reagovala veľmi rýchlo a veľmi rozhodne a podporila v tejto veci nového prezidenta USA. Nielen teda pokiaľ ide o zatvorenie eh, Guantanamu, ale aj o zmenu celej paradigmy eh, celej paradigmy eh, v oblasti boja proti terorizmu, aby teda prešla k inému prístupu, k takému skôr európskemu prístupu, ktorý by bol založený na um, pravidlách, na práve. To je vlastne niečo podobné, ako v USA bolo pred 9. Eh, pardon, pred 11. septembrom 2001. Spoločne so Spojenými štátmi sme rozbehli viaceré eh, projekty. Rada pre všeobecné záležitosti vytvorila spoločný výbor, dokonca z USA, ktorý je veľmi zaujímavý. Poprvé sa na ňom hovorí, že bezpečnosť je zodpovednosťou členských štátov, ale zároveň je to zodpovednosť, ktorá je aj zdialená, eh, pardon, zdialená a um, členské štáty nemôžu rozhodovať takým spôsobom, ktorý by nezohľadňoval ostatné členské štáty, pretože sa nachádzame v šengenskom priestore. Potom je tu explicitne povedané, že ak EÚ pomôže USA zatvoriť Guantanamu, tak to je nielen kvôli Guantanamu samotnému, ale aj preto, lebo dúfame, že americká vláda e, zmení svoj pohľad na boj proti terorizmu v tomto zmysle e, rada prispela prácou k aktivitám dvoch task force, ktoré e, vymenoval americký prezident Obama. Jednak je tu task force, ktorá sa venuje podmienkám väznenia a druhá task force sa venuje transferom e, väzňov. My sme sa tomu snažili dať taký istý európsky právny a súdny pohľad, čiže vzťah medzi medzinárodným humanitárnym právom a medzi klasickým súdnym právom. Ja osobne som bol pozvaný do Washingtonu v polovici júla, aby som k tejto e, zásade vystúpil, aby spoločne s týmito dvoma taskforcami som rozmýšľal o tom, akým spôsobom túto paradigmu zmeniť. A potom posledná vec, myslím, že aj pán podpredseda Baro o tom hovoril, teda na obidvoch stranách Atlantického oceánu posilniť tento dialog v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Myslím si, že o tom budete diskutovať aj v prípade témy SWIFT a uvidíte, že tón USA sa v poslednom čase výrazne zmenil. Momentálne sú naše vzťahy viac partnerské ako predtým. Spojené štáty skôr e, počúvajú to, čo my hovoríme a myslím si, že tento kontext využijem aj na to, alebo mali by sme ho využiť na to, aby sme ďalej diskutovali o ochrane osobných údajov, e, Máme na to skupinu na vysokej úrovni pre ochranu osobných údajov, ale takisto by sme mali hovoriť o tom, akým spôsobom lepšie prehlbiť nástroje e, prevencie boja proti terorizmu. A potom úplne posledná téma SWIFT. Myslím, že o tom nemusím hovoriť, máte k tomu špeciálny bod programu a potom sa k tomu vyjadrím. Ďakujem. Soy consciente ja si uvedomujem, podobne ako aj ostatní členovia výboru, že otázka anti, alebo boja proti terorizmu je otázka veľmi citlivá a je veľmi dôležitá. Počas diskusí členských štátov, teda či už ide o diskusie členských štátov alebo o diskusie európske, ale ako povedal pán Kerkhov, ehm, pripravili sme na 10.30 e, stretnutie, spoločné stretnutie e, výboru LIBE a výboru, výboru EKON E, máme tam spoločných e, predsedov, teda e, pani Sharon Bowles a mňa. A tým pádom chcem poprosiť členov výboru, aby mali porozumenie v tom zmysle, že by sme teda tieto otázky, pripomienky v súvislosti so správou pána koordinátora na neskôr, takže navrhujem, aby sme postupovali takýmto spôsobom. Teraz eh, rozdáme všetkým členom výboru eh, alebo neskôr rozdáme eh, presný prepis vystúpenia, ktoré teraz zaznelo, čiže môžete si potom prečítať a môžete písomne k tomu naformulovať svoje prípadné otázky, ktoré vo vás toto vystúpenie mohlo vyvolať. A zároveň by sme teda požiadali o to, aby túto diskusiu sme, aby sme v nej pokračovali e, na ďalšom stretnutí tohto výboru. Ak sa nemýlim, 29. 30. septembra bude ďalšie stretnutie nášho výboru. Ak vtedy môže prísť opäť pán koordinátor, bolo by to dobré a tam by sme potom mohli pokračovať v diskusii, ktorá určite bude veľmi zaujímavá pre všetkých členov nášho výboru, pretože momentálne, bohužiaľ, ak by sme otvorili, otvorili rozprávu, tak e, by sa to určite natiahlo a tým pádom by sme nemohli Eh, otvoriť eh, to stretnutie, ktoré by už malo v týchto minútach začínať, a to je to spoločné stretnutie s výborom ECON a hlavne s, s, eh, s viacerými odborníkmi, ktorí sme pozvali, ktorí nám tu majú vysvetliť, ako funguje SWIFT. Je to nielen zástupca samotnej spoločnosti SWIFT, ale sú tam aj predstavitelia rôznych orgánov Európskej únie, respektíve niektorých členských štátov, ktorí sa tejto téme venujú. Takže preto by som navrhol aby sme teraz e, dali malú 5-minútovú pauzu a za ten čas nám prídu, e, k nám, sa k nám pridajú aj členovia e, výboru EKON a ostatní hostia a potom by sme rovno pokračovali teraz ďalším bodom dnešného programu, na ktorom sa zúčastní nakoniec aj pán Kerkhoe. No. Thank you so much, dear colleagues. We're all more than happy to share this. Dámy a páni, sme veľmi radi, že môžeme mať spoločné zasadnutie s poslancami, poslankaniami výboru EKON, výboru pre hospodárske a menové záležitosti a spolu s predsedom výboru EKON, predsedoničkou výboru EKON, pani Sharon Bowles, je pre mňa potešením, že môžem predsedať tomuto spoločnému zasadnutiu. Uh, dnes nás čaká veľmi zaujímavé a dôležité zasadnutie. Účelom tohto zasadnutia je diskutovať o dočasnej dohode medzi EÚ a USA o nadobudnutí e, alebo o vstupe do platnosti novej architektúry SWIFT. E, viete, že 2. 2. E, júla v tomto výbore tu bol pán Baro, ktorý hovoril o rôznych technických aspektoch tejto novej architektúry SWIFTu e, spolu za účasti Európskeho parlamentu. Ak vychádzame zo súčasného stavu vyjednávaní, ktoré prebiehajú za účelom obnovenia dohody medzi EÚ a USA, budeme postupovať v dvoch častiach. V prvej časti tohto zasadnutia sa budeme venovať um, diskusii, ktorá bude verejná a druhá časť tohto zasadnutia bude um, za zatvorenými dverami. To znamená, že v rámci tej druhej časti len oficiálni členovia pa- parlamentu a o, e, osoby s povolením môžu sa zúčastniť tej druhej časti za zatvorenými dverami Na dnešné zasadnutie sme pozvali viacero predstaviteľov, ktorí e, sa ujmú slova a potom e, prebehne diskusia k tým vystúpeniam. Dovolte, aby som e, spomenul pozvaných zástupcu SWIFTu, ktorý vystúpi ako prvý a bude nás informovať o zmenách architektúry tohto systému. Potom zástupca Belgického úradu na ochranu údajov e, o rozhodnutiach z roku 2005, ktoré sa týkajú e, prístupu amerických e, um, úradov do informácií zo servera v USA. No a potom vystúpi koordinátor pre boj proti terorizmu, pán Kerchove a v druhej časti za zatvorenými dverami vystúpi aj zástupca rady, vyjednávači rady a komisie. Dovolte, aby som pripomenul, že právny základ k návrhu komisie to je stále tretí pilier, spada do tretieho piliera a to znamená, i keď podľa zmluvy rada má moc konzultovať zmluvu s parlamentom, nie je to povinnosť a zatiaľ rada túto možnosť ešte nevyužila. Ale z hľadiska Európskeho parlamentu my tu na základe e, našich, e, nášho interného poriadku. Môžeme e, sa ujať iniciatívy, prediskutovať tieto veci s vyjednávačmi predtým, ako dôjde k samotnému podpisu dohody. A preto naša, sme sa rozhodli, že na základe, dúfajme, správy, buď, ktorá sa vypracuje v nadchádzajúcich dňoch, Eh, na základe požiadavky konferencie predsedov politických skupín. Budeme takto postupovať. Dovolte, aby som medzi nami privítal aj členov výboru EKON a predsedničku výboru pani Sharon Bowles, ktoré dám slovo predtým, ako začneme samotné zasadnutie. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Myslím si, že veľa toho nemusím ani doplňať k tomu, čo ste vypovedali. povedali pretože naozaj chceme rozbehnúť samotnú diskusiu a vystúpenia. Dovolte, aby som vás informovala, že toto je téma, ktorej sa ja venujem od počiatku e, už v predchádzajúcom funkčnom období. Ja som sa venovala tejto téme z tých aspektov, ktoré samozrejme zaujímajú výbor EKON a mnohé naše obavy e, zdá sa, že boli už ošetrené. Teším sa, e, keď sa pozrieme teda na, do budúcna, myslím si, že jedna z takých vecí, ktorá ma najviac zaujíma, je to, aby sme mali pra- zabezpečili právnu istotu e, z hľadiska výstupu dohody. Ja nemám na mysli len právnu institútu medzi inštitúciami a vládami, ale podľa mňa je dôležité, aby sme zabezpečili právnu istotu aj pre komerčné organizácie, ktoré sa podielajú na tomto systéme. Treba mať na mysli aj to, že toto môže byť precedens pre ďalšie veci, e, či už v sektore finančných služieb, e, kde dochádza k výmene informácií tohto charakteru. To, by som chcela, to som len chcela spomenúť na úvod a teraz e, dá, e, dám slovo vám, pán predseda. Myslím, že prejdeme rovno k vystúpeniam rečníkov. Ďakujem, pán Bowles. Teraz poprosím, aby sa slova ujal predstaviteľ SWIFTu, pán Lazaro Campos. Myslím, že je tu už prítomný v sále, áno. Uh, 5 minút máte na vystúpenie, poprosím, po dodržaní rečníckého času. <laughs> of... Uh, Samozrejme, máme tu viacero poslancov, poslankyň, ktoré už spomenuli otázky, a, takže budeme postupovať takto. Dobré ráno, dámy a páni. Dovolte na úvod, aby som poďakoval predsedom pánovi eh, López Aguilarovi a pani Bowles na to, eh, za to, že pozvali SWIFT na to, aby sa zúčastnil dnešného zasadnutia. Viem, že podľa názovu dnešného disku, eh, diskusie sa máme zamerať na navrhovanú dohodu medzi EÚ a USA v dôsledku novej navrhovanej architektúry SWIFTu. Ale hneď na úvod by som chcel zdôrazniť, že dnešná rozku, diskusia sa netýka SWIFTu. Týka sa toho, ako EÚ chce spolupracovať e, s USA na účely boja proti terorizmu. SWIFT jednou stranou, ktorá je ovplyvnená touto diskusiou, ale nemala by byť vypuch, vypichnutá alebo nemalo by sa k nej pristupovať inak než k in, ktorej inej po, e, európskej spoločnosti toto bude mať dopad táto dohoda na všetkých, všetkých európskych občanov, všetky európske um, firmy, ako aj globálny systém. Chápeme, že európske orgány by radi spolupracovali s ministerstvom financí USA v boji proti terorizmu a vymieniali si informácie, ktoré sú uložené v EÚ, vrátanie údajov SWIFTu. Chápeme i to, že implementácia novej architektúry SWIFTu môže byť, mohla byť katalizátorom e, týchto nových vyjednávaní medzi EÚ a USA. Tento, táto nová architektúra architektúra, e, ktorá sa spustí koncom tohto roku, bola oznámená v júni 2007 v rámci opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť kapacitu systému, zvýšiť odolnosť systému a reagovať na požiadavky klientov, pričom zachovať otázku e, zásad ochrany osobných údajov v EÚ. E, do, doposiaľ opatrenia, ktoré sme prijali, boli podporené verejnými orgánmi, pracovnú skupinu 29 e, Belgickou komisiou na ochranu údajov, ako aj zástupcom, ktorého menovala komisia. SWIFT chápe povinnosť verejných orgánov dosiahnuť správnu rovnovahu medzi ochranou osobných údajov a potrebou národnej bezpečnosti. SWIFT v rámci e, toho, že je to súkromná spoločnosť a preto sa ale v rámci týchto možností vždy snažil, snažil o to, aby sa dodržali tieto ciele. SWIFT zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci finančného siete, zabezpečuje odkazy pri, e, v rámci platobného a zúčtovacieho systému mnohých krajín a na medzinárodnej úrovni. E, je to globálny finančný systém, ktorý potrebuje zabezpečiť výraznú bezpečnosť a ochranu takýchto údajov. To je osobitne dôležité teraz v čase výkyvov na finančnom trhu. Bez ohľadu na to, aký bude výstup súčasných diskusí o ohľadom využívania takýchto údajov na účely boja proti e, terorizmu, my chceme zabezpečiť eh, ochranu, ktorá existuje osobných údajov eh, občanov v súčasnosti spolu s istotou, na ktorej funguje naša spoločnosť a rovnaké eh, komerčné podmienky, ako aj konkurenčná schopnosť európskych spoločností vrátane SWIFTu. Ako som už povedal, SWIFT je súkromným členom kooperatívneho or, or, kooperatívnej organizácie, ktoré členov sú takmer 9000 bank, národné banky, rôzne e, obchodné spoločnosti s cennými papiermi na celom svete. SWIFT aktívne je dohľadaný e, centrálnymi bankami G10. Zachovávame dôvernosť a integritu e, dosielaných údajov. To je základom nášho biznisu a preto i, výrazne investujeme, investujeme do zabezpečenia bezpečnosti a odolnosti sy, systému. V súčasnosti všetky transakcie sú, e, sú súbežne zálohované a odovzdávané do desiatich pracovných centier v E, v celom svete, jedno je v Európe a druhé v, e, v USA. Zabezpečujeme toto protisystémové e, riziko takýmto spôsobom a, a fungujeme na základe na tých systémov alebo scenárov najhoršej situácie máme tretie, chceme mať tretie pracovné stredisko v Švajčiarsko, teda jedno v USA a jedno v Európe. Budeme mať dve spracovacie zóny e, a tým spádom budeme spracovať európske údaje v rámci EÚ a to je v, e, úplne v súlade s požiadavkami na ochranu údajov v EÚ e, ostatné krajiny, ktoré nepatria do EÚ, sa môžu rozhodnúť, na ktorú zónu sa napoja. Pán predseda, vy už ste spomenuli, že na spoločného vypočutia sa e, výborov sa svih zúčastnil v roku 2006, vtedy sme sa venovali povinným, predpove, povinným pre, predvolaniam um, amerického spracovacieho s, swift e, centra SWIFTu. Teraz, takmer 3 roky potom, hovoríme o návrhu USA o vytvorení mechanizmu e, v prípade predvolaní uh, ministerstva ministerstva financí USA. Potrebujeme zabezpečiť istotu pre údaje a e, zachovať istotu pre spoločnosť, súkromnú spoločnosť, ako je SWIFT. Preto e, zaviedli sme osvedčené postupy, ktoré sa teraz považujú za naozaj tie najlepšie v tomto rámci. Ma, predvolania sú obmedzené v rozsahu, e, program je chránený žiadosti sú zacielené a celkový program sa kontroluje a dohliada sa na ne. Z hľadiska obmedzenia pôsobnosti musím povedať, že nie všetky odkazy podliehajú predvolaniu napríklad tak e, veľké e, súbory samostatných transakcií nespadajú do tohto e, rozsahu. Údaje sú vedené, kontrolované SWIFTom veľmi, vo veľmi bezpečnom prostredí. Ministerstvo financí USA nemá prístup ku všetkým údajom SWIFTu. Ako som už povedal, sú to len cielené transakcie. Môžu vidieť len tie údaje, ktoré sa týkajú cielených prehľadávaní v kontexte špecifických prebiehajúcich vyšetrovaní terorizmu ako som povedal, údaje sú kontrolované a dohľadá sa nad ním a to v reálnom čase na, našim pracovníkmi, ktoré nazývame kontrolórmi e, a ne, kontroluje to aj nezávislá e, firma, ktorú sme si najali. V prípade európskych a amerických orgánov e, nemôžeme ani my tieto za, zaručné za, zabezpečovacie opatrenia skompromitovať tento systém potvrdila Belgická e, komisia pre ochranu údajov e, vo všeobecnosti, ako aj z hľadiska náš, nášho, našej reakcie na špecifické predvolanie z USA. Vítame e, spoluprácu s touto belgickou komisiou, ako aj to, že potvrdila právny základ, na základe ktorého fungujeme. Samozrejme, je potrebné zadefinovať e, zodpovednosti jednotlivých zainteresovaných strán v rámci spracovania údajov a sme radi, že sa vytvárajú európske mechanizmy, ktoré pomáhajú európskym súkromným spoločnosťam, ktoré sú v situácii podobnej ako SWIFT. E, ospravedlňujem sa, že trošičku dlhšie ako 5 minút hovorím, ale na záver chcel by som povedať, že už na úvod som spomenul, že si uvedomujeme, že verejné orgány musia dosiahnuť správnu rovnováhu medzi antiteroristickými klimatickou politikou a politikou ochrany súkromných e, osobných údajov. E, sme v súkromnom sektore a SWIFT nie je výnimkou a preto musíme spolupracovať v týchto snahách s verejným sektorom. Ale zase očakávame, že verejný sektor podporí súkromný sektor tým, že zabezpečí právnu istotu. V súčasnom konkurenčnom svete, zmeniacom sa hospodárskom svete, treba mať rovnaké podmienky pre všetky finančné siete a poskytovateľov odkazových služieb. Všetky firmy, ktoré si tu konkurujú, musia, byť rovnako, e, musia k ním verejné orgány rovnako pristupovať. Vrátanie zúčtovacích inštitúcií národných bank, tie musia naďalej nám dôverovať e, ako spolahlivým finančným informačným sieťam a infraštruktúram, ktorým dôverovali už e, od vzniku SWIFTu v 73. roku. Táto dohoda by nemala ovplyvniť konkurenčné postavenie SWIFT predvolania ministerstva financí USA z hľadiska SWIFTu sú obmedzené, zacielené, kontrolované a monitorované na základe tých opatrení, ktoré sme prijali v uplynulých troch rokoch. Výrazne sme zvyšili ochranu osobných údajov našich klientov a nová architektúra SWIFTu je kľúčovým prvkom takejto, týchto snah. Zabezpečuje to, že naše bezpečné opatrenia e, sú, e, záruky zostali neporušené Musím povedať, e, že sme upravovaní medzinárodnými organizáciami, a nebilaterálnymi e, dohodami a nechceme, aby sa e, súkromné firmy ako SWIFT dostali medzi dva mlynské kamene. Musíme zabezpečiť právnu istotu a bezpečnosť systémov. To je účelom celého takéhoto postupu. Ďakujem, pán Kampos, ako ste videli sme naozaj flexibilní aj z hľadiska rečníckého času, ale vždy budeme apelovať na každého účastníka, aby sa snažil dodržať vyhradený rečnícky limit, pretože inak nebudeme mať dostatok času pre všetkých, pretože celé zasadnutie má skončiť o 12.30 teraz dám slovo pánovi Willem de Bekeler, predsedovi Belgickej komisie pre ochranu osobných údajov. Nech sa páči. We were confronted. Ďakujem pekne. Tento prípad SWIFTu uh, sa k nám dostal 25.6.2006, kedy New York Times uh, napísali, že e, dochádzalo k veľkému spracovaniu osobných údajov pokiaľ ide o na základe finančných transakcií, takisto všetkých európskych občanov bez toho, aby eh, sa o tom poriadne vedelo, aby sa to nejako poriadne kontrolovalo, kontrolovalo zo strany európskych alebo belgických orgánov alebo zo strany eh, nepriamej európskych občanov. V septembri 2006 belgický orgán pre ochranu osobných údajov eh, poprvýkrát e, pripravil svoje stanovisko, pripravil prvé stanovisko a zistil, že e, bol tam veľký rozdiel, veľký problém medzi na jednej strane e, legislatívou USA a na druhej strane legislatívou EÚ. Zrazu legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov jednoducho bola, bola odlišná na týchto dvoch mestách a firma SWIFT sa musela vysporiadať s dvoma odlišnými právnymi svetmi, ktoré navzájom do seba nezapadali. Potom eh, sa jasne ukázalo, že európske aj belgická legislatíva v oblasti eh, ochrany osobných údajov eh, samozrejme platí. SWIFT o tom nikdy nehovoril, ale veľký právny problém na prvý pohľad a veľmi dôležitý, pokiaľ ide zodpovednosť, bol, kto kontroluje, kto je zodpovedný za tieto aktivity a kto je zodpovedný za to, že tieto informácie e, o európskych transakciách sa dostali e, americkým úradom. Potom bolo vypracované druhé stanovisko, to všetko sú dokumenty, ktoré sú v dispozícii pri vchode do miestnosti, môžete si ich tam zobrať, takže E, potom ešte stále v roku 2006 bolo pripravené druhé stanovisko, bola tam otázka belgické vlády, čo treba spraviť, e, ak chceme naozaj chrániť belgických, európskych e, a tak ďalej občanov, ktorí chce, aby platila aktívne aj európska legislatíva v tejto oblasti. Naša odpoveď bola, úprimne povedané, iba jedna možná, a to, že riešenie by nebolo belgické, ale celoeurópske. A v tom momente sme navrhli, aby sme hľadali riešenie na základe spolupráce, či už formou nejakej zmluvy alebo nejakého iného dokumentu, ktorý e, by zladil európske a americké orgány. E, takisto sme v tom čase uvítali pokrok, ktorý bol dosiahnutý, došlo k výmene listov, e, došlo k vymenovaniu funkcionára, došla, došlo k nejakému šetreniu, ktoré sa proste spustilo, to všetko boli dôležité veci, ale bol to ešte iba e, začiatok. Potom bolo pripravené tretie stanovisko v decembri e, roku 2008, teda teraz e, minulý rok, 9.12. sme uzavreli postup v súlade, alebo teda vo veci SWIFTu, a tam sme e, potvrdili, môžem teda potvrdiť aj to, čo povedal predseda SWIFT, že spoločnosť e, prijala významné opatrenia e, vo veci vylepšenia ochrany osobných údajov a vo veci zabezpečenia toho, že každá osoba môže naozaj aktívne vykonávať svoje práva. A práve táto posledná vec, že každá osoba môže vykonávať svoje práva, svoje slobody aj v oblasti ochrany osobných údajov, to práve je veľmi dôležitá vec. SWIFT pozitívne um, prijal rozhodnutie Belgického úradu DPA, pokiaľ ide o zodpovednosť danej spoločnosti a konal uh, v súlade uh, s týmto rozhodnutím. A um, možno hlavné závery, ktoré z toho vyplývajú, sú, že súkromné spoločnosti nie sú schopné bojovať proti takýmto rizikám samotné. potrebujú eh, isté, eh, istý právny systém, isté kontrolné mechanizmy a je veľmi dôležité, aby my ako európsky legislatívny orgán sme boli schopní zabezpečiť túto ochranu vo svete, kde informácie um, majú mm, také veľmi uvoľnené toky, ak to tak môžem povedať. To bol prvý záver, potom druhý tiež veľmi dôležitý, bol ten, že prvá úloha, ktorú my ako DPA máme, ako orgán pre ochranu osobných údajov v Belgicku máme, je úloha chrániť e, práva našich občanov. A to je niečo, čo treba zohľadniť potom aj vašej práci e, v oblasti vytvorenia nového právneho rámca medzi USA a Európskou úniou. Nezabúdajte prosím pri prvé tohto rámca na práva európskych občanov. Veľmi pekne ďakujeme, ďakujeme za to, že ste aj dodržali časový limit. Teraz dám slovo pánovi Peterovi Hastingsovi, Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu osobných údajov. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút, prosím prvom rade, pán predseda, dovolte, aby som povedal, že sa na mňa obrátila Európska komisia v, z hľadiska tejto predpokladanej dohody vo veci SWIFTu medzi EÚ a USA. A 3. júla som vypracoval pripomienky e, pre komisiu, rad, radu a e, Európsky parlament. Či tieto pripomienky sa vzťahovali len na EÚ, keďže sa vzťahovali na mandát, vyjednávací mandát, ktorý samotný je e, vnímaný ako utajovaný. Preto bol zaslaný len príslušným inštitúciám a preto je to utajovaný dokument, ktorý nebol zverejný. Ale veľmi rád zhrniem tie základné líny, línie tohto, e, týchto mojich pripomienok a materiálu ako druhé by som chcel spomenúť, že zmena architektúry SWIFTu, ktorá rozbehla súčasné vyjednávanie medzi EÚ a USA, bola podnietená a uvítaná e, európskymi úradmi na ochranu osobných údajov, keďže cieľom je, aby všetky údaje, ktoré pochádzajú z EÚ, boli v, pra- v súdnej právomoci príslušnosti a kontrole EÚ. Preto európske normy z hľadiska ochrany ľudských e, e, údajov, vrátanie osob, ochrany osobných údajov by sa mali aplikovať. Na rozdiel od otázky PNR, ktoré sa týkajú e, odovzdávania osobných údajov za cestujúcich v transatlantických letov, navrhovaná dohoda v tomto prípade by sa vzťahovala len na údaje, ktoré nie sú územne napojené nejako na USA keďže sa týkajú e, e, finančných transakcií v rámci EÚ a nie finančných transakcií medzi EÚ a USA preto v mojich pripomienkach v júli som vyjadril isté obavy z hľadiska v prvom rade toho, že či je, potrebné a pomer, či je potrebná a pomerná e, táto dohoda, predovšetkým z hľadiska narušenia osobných údajov navrhovanej zmluvy a existencie dobre vypracovaných e, a vyvinutých európskych a medzinárodných rámcov, právnych rámcov v tejto oblasti, ktoré majú osobitné opatrenia na boj proti proti financovaniu terorizmu. Preto som vyjadril aj isté pochybnosti ohľadom právneho záhľadu, na, e, zá, e, základu tejto dohody, pretože podobné zmluvy, e, ktoré máme medzi EU a USA doposiaľ, vychádzajú z prvého piliera. Myslím si, že teraz je potrebné zabezpečiť to, aby vyjednávania príslušne zohľadnili aj normy a ochranné opatrenia na ochranu osobných údajov ako základ pre dodržiavanie základných práv e, osôb EÚ v prípade uzatvárania medzinárodných dohôd. Osobné údaje, ktoré sa týkajú transakcií EÚ, sa teraz budú ukladať len na území EÚ e, v rámci európskej súdnej príslušnosti a za, a za ruky by tým pádom sa nemali vzťahovať len a to podčiarkujem, nemali vzťahovať len na to, čo sa považuje za priateľné, keď boli e, tieto e, e, údaje v USA v rámci súdnej prišlosti USA. To znamená, treba vyjasniť mechanizmus výmeny, ale aj mechanizmus, ktorý zabezpečí dodržiavanie základných práv a osobitne ochranu osobných údajov v súlade s európskymi normami Teraz dovolte, aby som zdôraznil to, že základné práva nie sú len e, právami, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. A výmena týchto údajov samozrejme má obrovský vplyv na ostatné Um, ľudské práva a procesy. Takže keď si uvedomíme takúto situáciu, tieto východiskové body, chcel by som zdôrazniť uh, tie najdôležitejšie štyri základné prvky a uh, záruky. Poprvé, je nutné zabezpečiť to, aby zákonnosť a pomernosť požiadavky USA na údajov sa náležite overila. Tu by sme sa mali zamerať na to, že či je to dostatočne špecifické a zamerané zacielanie, Je to naozaj nutné? To sa bude overovať na úrovni EÚ. To je, že budú podliehať tým istým podmienkam a zárukam vrátanie prípadnej možnej justičnej kontrole a dohľadu, tak ako európske orgány na presadzovanie práva v obdobnej situácii. To je dôležitý prvok, ktorý, pokiaľ ja viem, E, zatiaľ ešte nebol vyjasnený. Keď sa pozriem na existujúcu dohodu medzi EÚ a USA o vzájomnej pomoci. Možno, že táto zmluva by mohla byť inšpiračnou v tomto ohľade. Po druhé, mechanizmus nápravy, ten musí byť k dispozícii, ako aj kompenzácia, o, e, odškodnenie v prípade nezákonného spracovania osobných údajov. Podľa mňa je potrebné mať adekvátne súdne opravné prostriedky okrem e, administratívnych opravných prostriedkov v každom prípade však ako poslednej inštancie e, smernica, ako aj rámcové rozhodnutie to, túto požiadavku stanovujú, ale máme aj takú všeobecnejšiu požiadavku, ktorá e, v tomto ohľade, ktorá vyplýva z ochrany základných práv a je podporená Európskou judikátorou. Príklad Karlif to veľmi jasne Eh, eh, uviedol a potvrdil v praxi. Mechanizmus eh, opravných prostriedkov musí byť jasne stanovený v dohode, nielen v prípade dotknutých osôb, ktorých údaje sa mm, spracujú, ale aj v prípade SWIFTu, ktorý by mal mať právo pred Európskym súdom napadnúť prípadné nadmerné požiadavky zo strany amerických orgánov. Po tretie, ďalšie e, vymieňanie informácií s ďalšími orgánmi by sa malo obmeniť, e, e, obmedziť a vymieňanie týchto údajov s inými štátmi, nielen z USA, by malo byť E, upravené rámcovým rozhodnutím, ktoré bolo prijaté v minulom roku a ktoré sa týka e, ochrany osobných údajov v rámci tretieho pilieru. Bolo by paradoxné, ak by sme umožnili to, že EÚ e prijala by pre krajiny, tretie krajiny mekší režim, než má pre svoje orgány na presadzovanie práva v EÚ. A po štvrté, Eh, dohľad zo strany eh, európskych orgánov na ochranu osobných údajov, eh, ktoré sú príslušné pre spracovanie SWIFTu, finančných inštitúcií a európske orgány na presadzovanie práva. Ich právomoci a nemôžu byť žiadnym spôsobom obmedzené medzinárodnými dohodami. Nezávislosť je veľmi jedným zo základných prvkov európskeho režimu na ochranu osobných údajov, zabezpečuje práva dotknutých subjektov, vypočutie ich sťažnosti a blokovanie prí, príslušných odkazov o finančných transakciách. V tomto kontexte chcem zdôrazniť, že pravidelné revidovanie toho, čo sa deje, je veľmi dôležité. To je súčasť súčasného systému, je to, ako som bol informované, súčasť vy, e, vyjednávania e, do e, smerníc a malo by to byť súčasťou aj tejto vyjednávanej dohody a veľmi rád vám poskytnem ďalšie podrobnejšie informácie v diskusii. Ďakujem, pán Hastings. A teraz prejdeme k rokujúcim európskym inštitúciám. No a dáme slovo pánovi Jonathanovi Fallovi, generálnemu riaditeľovi pre mm, spravodlivú slobodu a bezpečnosť na komisii. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani predsednička. Ja sa budem stručnosti snažiť vysvetliť, čo sa stalo, čo sa práve deje, no a čo dúfame prinesie budúcnosť. Dnes, zajtrajšok a pozajtrajšok dnes je situácia taká, že po odhalení toho, čo, robilo, čo robili americké orgány, tak ako to opísal predseda Belgického ochranu na, um, úradu na ochranu údajov, objavil sa obrovský problém. Údaje o európskych občanoch boli poskytované americkým orgánom, nikto o tom nevedel, okrem príslušných eh, spoločností a príslušných amerických orgánov. No a eh, ochrana údajov ovplyvnila európsku verejnú mienku. Európske občania právom eh, mali obavy. My sme boli požiadaní na najvyššej úrovni národnými lídrami, predovšetkým premiérom, ktorý je teraz aj poslancom tohto parlamentu, zasiahnuť a nájsť správny spôsob na to, ako zosúľadiť požiadavky nášho práva o ochrane údajov s právnymi požiadavkami zahraničia bez toho, aby mm, tie ubohé spoločnosti neostali niekde v prázdnom právnom váku. No a my sme rokovali dali sme informácie tomuto parlamentu a dohodli sme sa na viacerých um, dojednaniach s americkou vládou, ktoré podľa nášho názoru sú uspokojivé, boli náležite analyzované a sudcom Brugierom, ktorý nám povie um, o svojich nálezoch. No a až doteraz sme postupovali na tomto základe. Avšak uh, nie je to uh, uspokojivá báza. Nie je to záväzná medzinárodná dohoda a udialo sa to alebo bola uzavretá v iných okolnostiach, v akých sa nachádzame dnes, preto, kvôli, pretože to rozhodnutie SWIFTu preniesť niektoré údaje z USA na teritorium Európy. No, v súčasnosti si veľmi dobre uvedomujeme, že že sa nachádzame vo veľmi delikátnom právnom rámci, pretože aj napriek tomu, že je to, aj napriek mnohým analýzam, je to záležitosť tretieho pilieru, no a dúfame, že vstúpi do eh, platnosti Lisabonská zmluva, piliere zmiznú, nastane nový právny režim a konkrétne taký, ktorý predpokladá intenzívnejšie zapojenie parlamentu. Takže máme dočasný problém a totiž ako prežiť eh, z dnešného dňa do zajtrajška a to zabezpečením zmluvy, ktorá, alebo dohody, ktorá umožní pokračovať SWIFTu v aktivitách, ktoré si všetci želajú a ktoré bankám, ktoré majú dnes iné problémy, a umožní poskytovať služby klientom. A musíme to urobiť veľmi rýchlo, pretože kvôli tomu e, rozhodnutiu SWIFTu preniesť tie údaje, my za to nie sme zodpovední, ale musíme sa s tým zmieriť. Takže navrhli sme, a, rada to jednomyselne podporila, je skupina negociačných kritérií pre veľmi krátkodobú predbežnú dohodu, ktorá zaistí riadnu ochranu údajov a rovnako náležité mechanizmy dozoru. A to bude na obdobie vstupu do platnosti a potom uzavretie novej dohody, ktorá dúfam, sa uzavrie po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. No a Žeglero povedal, že keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, tak komisia predloží rade návrh na nový mandát a, a na, na novú dohodu v režime Lisabonskej zmluve. Lisabonskej zmluvy. So súhlasom samozrejme tejto inštitúcie. Je to o boji proti terorizmu, ale nie je to len o bezpečnosti USA, ale je to o bezpečnosti našich členských štátov na našom území a našich občanov. Informácie, ktoré budú poskytované v, za tých veľmi prísnych podmienok, americkým orgánom, budú analyzované. No a na základe týchto analýz a sa sprístupnia informácie naše členské štáty do považujú za dobrú vec, za vec, ktorú, ktorá podporí bezpečnosť na našom území. Čiže nie je to len pre USA, ale je to veľmi dôležité aj pre Európsku úniu. Tak ako zdôraznil pán Campos, je to dôležité aj preto, aby sme zaistili právnu bezpečnosť, právnu istotu. Nemôžu sa spoločnosti nachádzať v nejakom váku, medzi našimi právnymi požiadavkami a požiadavkami para zahraničia. E, takže je dôležité uzatvárať medzinárodné dohody v rámci medzinárodných rokovaní, aby sme našli riešenia, ktorý, ktoré umožnia chod obchodné, obchodu a ktoré umožnia e, tok informácií nevyhnutných na boj proti terorizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fúl. No a na záver tohto prvého kola. Ešte predtým, než začne zasadnutie sa zatvorenými dverami, dostane slovo zástupca švedského predsedníctva, pán Henigen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne všetkým členom tohto výrobu výboru. Pán generálny riaditeľ Fohl povedal mnohé z toho, čo som zamýšľal povedať aj ja, takže vám môžem prislúbiť, že nebudem ani potrebovať tých 5 minút. Ja by som veľmi rád dodal, že švedské predsedníctvo, samozrejme e, nemáme takú dlhú históriu ako hovorila komisia. Mandát sme dostali v júni tohto roku mm, s členskými štátmi na rade sme rokovali o mandáte v priebehu mesiaca júna. No a možno si uvedomujete, možno viete, Švédsko a švédske predsedníctvo má skutočne veľké obavy a záujem o ochranu údajov a aspekty osobnej integrity vo Švédsku to má dlhú tradíciu. No a preto sme sa rozhodli prijať väčšinu z tých podov, ktorý dozorný úradník pre ochranu údajov, pán Hastings, poručil tak, že ten mandát prijatý v júli obsahuje väčšinu tých bodov, ktoré sa objavili v správe pána Hastingsa. Uh, uh, uh, Môžem povedať, že aj napriek tomu, že stále prebiehajú rokovania. No a tiež by som chcel všetkých informovať, že po prijatí mandátu na rade koncom júna sa uskutočnili dve kola rokovaní s americkou stranou a rokovania budú v priebehu septembra pokračovať ďalej. Ich cieľom bude dospieť ku konečnej podobe dohody a ak to je možné, tak v rámci švédskeho predsedníctva. Švédsko a švédske predsedníctvo, ako aj komisia verí v zmenu zmluvy a dúfame, že čo najskôr vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. No a hlavným cieľom švedského predsedníctva je iniciovať a začať rokovania o novej trvalej dohode s plným zapojením Európskeho parlamentu. Tak ako povedal generálny riaditeľ FOL, v súčasnosti sa snažíme určitú dočasnú dohodu. Chceli sme to obmedziť eh, dobu je platnosti na 12 mesiacov, možno aj na kratšie obdobie a dúfame, že ešte pred uplynutým 12 mesiacov bude nahradená. No a švédske predsedníctvo tiež začne rokovania s komisiou o tom, čo predpokladá komisia v budúcnosti, keď bude platiť, budú platiť ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Keď bude nový mandát, generál, riaditeľ FO povedal, je zvolaná nová komisia krátko, predstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti, no a vidíme, ako sa to bude dať urobiť časový rámec, kto bude rokovať a o tom budeme diskutovať s komisiou v priebehu švedského predsedníctva. Myslím, že to je všetko a neskôr môžem poskytnúť ďalšie informácie. Ďakujeme pán Henninger. 9 členov výborov požiadalo o slovo a Európsky koordinátor pre boj proti terorizmu Žil de Kerkov požiadal o slovo, takže teraz mu dáme slovo a požiadam ho, aby sa vyjadril v rámci 5 minút a potom otvoríme diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi e, stručne a budem hovoriť e, vo svojej funkcii koordinátora boja proti terorizmu a budem hovoriť o našich obavách o bezpečnosti. No a, a súhlasím s tým, čo bolo povedané DFPT je najdôležitejší nástroj v boji proti terorizmu nielen v USA, ale aj v Európe a pre členské štáty, naše členské štáty z toho profitujú, z tohto systému, takže je dôležité aby sme si ten systém zachovali, pretože ho skutočne potrebujeme. A ďalej Bulger správa ukázala, že USA rešpektovali tie výhrady a dohodu a tie okolnosti a neboli vôbec jednoduché. Ďalej zmena architektúry bude potrebovať zmenu vzťahov, tak ako povedal Jonathan Fall v prvom kole rokovaní USA e, mali údaje, a teraz, ktoré sú teraz v Európe. A my rokujeme o partnerstve. A to umožní EÚ, aby získala ešte lepší prístup do systému. Po štvrté, systém založený na článku 2438 by bol záväzný predtým to bolo len jednohlasne prehlásené zo strany USA. Čiže máme vec, ktorá je náročná a vyrovnaná. Sú tam veľmi prísne požiadavky na ochranu údajov. Aby to ako zlepšiť legislatívu na ochranu údajov EÚ a USA a ja som dúfal, že tá diskusia bude viesť k dohode, k záväznej dohode. A zdá sa, že to tak bude pod, po slovách pána Hastingsa, alebo podľa pána Hastingsa, a po prijatí rámca budeme musieť sa zamýšľať nad rámcom, v rámci ktorého to bude fungovať. No a súdny rámec je možný a ďalej reciprocita a časové obmedzenie. Veľmi dôležité body. Ja dúfam, že Lisabonská zmluva tiež vstúpi do platnosti a parlament bude plno zapojený do procesu diskusí o systéme ako budeme pracovať. A budúcnosť môže byť európsky DFTP. Ja by som chcel všetkých eh, upozorniť, že ešte máme pred sebou stretnutie za zatvorenými dverami, a v rámci ktorého budeme mať eh, prístor na eh, debatu. Dobre. Ale teraz sa už prihlásilo 12 poslancov a myslím, že zoznam rečníkov zatvoríme. A potom mm, ďalej by som navrhol, aby každý poslanec alebo poslankyňa dodržali časový limit dvoch minút. Takže je to mm, skôr 1,5 minúty. Dobre. Takže pán Lambrinidis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem vám všetkým. Za 1,5 minúty mám 4 body. Jonathan Fall eh, povedal eh, priznanie v tejto miestnosti v tom, že nám povedal, že EU outsourcuje svoju bezpečnosť do USA. EU eh, neanalizuje údaje zo SWIFTu samotná, ale posielam ich do USA a sme im vďační za to, že po ich analýze nás informujú, či nájdu problém. na, akej, na akom právnom základe outsourcuje EÚ svoju bezpečnosť do iných krajín ako USA. Druhá otázka. zástupca SWIFTu nám povedal a jasne povedal, že majú účelové obmedzenia a obmedzenia prístupu pre USA len za preboj proti terorizmu a len za určitých okolností. Každý povedal, že nie je to úžasné, že tie síly sú vyrovnanejšie, pretože roku je EÚ a nie súkromná spoločnosť. My, my môžeme mať lepšie záruky, takže preto sa chcem opýtať komisie, či v rámci v týchto rokovaní budú zachované tie bezpečnostné doložky, pretože ak USA budú mať lepší prístup, jednoduchší prístup, a tak prečo tu oslavujeme tú silu, ktorú má EÚ, keď súkromná spoločnosť dokáže vyrokovať lepšie podmienky z vládu USA ako Európska únia. No a tretia otázka je pre švedské predsedníctvo. Ja rešpektujem švedské predsedníctvo, ale má obavy o základné práva. Hovorili ste o tom, že ehm, vy rešpektujete ochranu údajov a základné práva, avšak musím povedať, že ehm, množstvo zákonov o dozore e, nad internetom majú svoj pôvod vo Švédsku. A moja otázka preto znie, či zamýšľate alebo nie postupovať rovnako opatrne v rámci v rámci rokovania o SWIFT, ako očakáva EÚ a nejako implikujete vo svojich zákonoch pani Intveld. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja sa budem snažiť, ale myslím, že je poslanci mal právo pýtať, otáz, pýtať sa otázky a nie len vypočúvať prednášky. Prvá otázka je, prečo? Ak vlády najskôr definujú, čo potrebujú a potom sa spýtajú ľudí, či môžu poskytnúť tie informácie. Podľa mňa eh, by to malo byť eh, hlavne založené na dostupnosti informácií a ničom inom. Eh, ja súhlasím s názorom sa. Po druhé, zdá sa, že sú tu rozdielne názory o právnom základe. Zdá sa, že tu je rozdiel medzi názorom právneho servisu parlamentu a rady. A ja by som chcela výboru odporúčiť, aby sme sa spýtali na názor expertov mimo inštitúcií, napríklad agentúry pre základné práva. V prípade PNR rada požiadala túto agentúru o pomoc. Po tretie, myslím, že všetky dokumenty a všetky veci a, všetky zasadnutia by mali byť verejné. Tak preto sa chcem spýtať, prečo máme zasadnutie sa zatvorenými dverami, ak toto požiadal. A potom si myslím, že dokumenty eh, by mali byť eh, prístupné nie len eh, v miestnosti pre poslancov, ale pre všetkých občanov, pretože sa to týka súkromných údajov všetkých občanov. A ja teraz použijem jednu vetu, ktorý, ktorú používajú ľudia, ktorí obhajujú ochranu osobných údajov. Keď nemáme čo skrývať, tak prečo to nemôže byť verejné? No a na záver, len pred niektorými mesi- niekoľkými mesiacmi sme dúfali, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a že všetci získame demokratickejšiu kontrolu. A keď vlády a keď Európska komisia sú skutočne zaviazané demokracii, tak prečo tento mandát nie je verejný a nebol predložený na schválenie minimálne do národných parlamentov. Ďakujem pekne, pán Mišel. No, ja to poviem tiež veľmi stručne, pretože moje, moje koleg, moji kolegovia mi už vzali z úst niektoré otázky. Musíme sa vyhnúť niektorým chybám. A, mm, a nesmieme v tejto debate a, poškodiť imiče